rade, kde mm, budeme mm, ďalšie diskusie o tejto veci rozoberať. You, seven... Ďakujem, pani komisárka. E, dostala som sedem návrhov uznesení, aby som teda ukončila rozpravu a hlasovanie bude po konci rozpráv. Teraz prejdem k ďalšiemu bodu nášho programu a tým je Venezuela, konkrétne prípad Marie Lourdes a v Ako prvý vystúpi pán Fisas Axeja. Ďakujem, pani predsednička. Sudkynia Axiuny e, podmienečne e, prepustila lichá Sedenia e, v súlade s dohodou venezuelského vodcu a z tohto dôvodu um, táto žena um, bola zatknutá uh, v um, väzení najväčšej ostražitosti, ktorá ohrazuje uh, jej života. Um, prezident uh, Chávez verejne požiadal od prokurátora, aby um, vyžiadal najťažší trest a Amnesty International a komisár pre ľudské práva v OSN vyjadrili svoje veľké obavy a toto nie je izolovaný prípad, práve naopak preukazuje to autokratickú povahu tohto režimu, ktorý e, zatvára nevhodné médiá komunikácií a e, zatýka politických protivníkov e, a porušuje ľudské práva a právny štát. A preto vyžadujeme okamžité prepustenie sudkene akciony. Ďakujem pekne, dve a pol minúty pani Weber. Ďakujem pekne, pani predsednička. Opäť diskutujeme na pôde tohto parlamentu situáciu vo Venezuele. A to nie preto, že chceme, ale musíme. Sme tak donútení. Nedošlo k zlepšeniu e, situácie od posledného uznesenia, práve naopak. Samotná myšlienka právneho štátu mizne pod značným tlakom, ktorý vyvíjajú sudcovia e, a justícia. Tu dochádza k porašovaniu celej škály ľudských práv, hlavne pokiaľ ide o mediálnu slobodu a právo na, na, na slobodné vyjadrovanie. Článok 26 venezuelskej ústavy je veľmi jasný, pričom tvrdí, že justícia je nezávislá a prezident je garantom takejto nezávislosti. Napriek tomu stále častejšie prezident Hugo Chávez jednoducho diktuje cez verejné vystúpenia smerom na prokurátorov a sudcov spôsob, ako majú konať a rozhodovať. Viacerí sudcovia sa stali obeťami takéhoto prezidentského správania. Došlo k vylúčení niektorí zo svojich úradov a iní boli nútení opustiť krajinu. Prípad Marie Lourdes Afiny, súdkyne, je ten najnovší a najprominentnejší v tom pohľade, že došlo k zatknutiu tejto súdkyne za rozhodnutie, ktoré prijala. Ako je možné, aby sudcovia, ktorí riešia jej prípad, aby, ako môžu konať nestranne a nezaujato, keď prezident krajiny, namiesto toho, aby počkal na výsledok eh, súdu a na analýzu dôkazov zo strany justičných orgánov, hovorí o Afjuniovej a sú súdkyni ako bandit, banditke a hľad, žiada maximálne, maximálne trestnú sádzbu Posledných 5 mesiacov strávila Maria Lourdes v priestoroch, kde jej fyzická integrita je ohrozená, dokonca jej zdravie. Je tam 25 ďalších žien e, väz, väznených, e, ktoré boli obvinené za spáchanie veľmi závažných trestných činov. Nie pochyb o tom, že takéto opatrenie bolo prijaté na to, aby ju ponížilo a vystrašilo. Nakoľko si nesľubujem veľa, ale neočakávam veľa od konania venezuelských súdcov, e, oslovila som prezidenta Chaveza s požiadavkou na jej prepustenie. Pán Čavez, eh, táto eh, súdkynia musí okamžite eh, dostať svoju slobodu a musí mať právo na spravodlivý proces so všetkými zárukami, aby sa mohla uhevať pred obvineniami prokurátora. Toto by nebolo len spravodlivé, ale bolo by to aj ľudské gesto. Half, Ďakujem pekne, pani Dekajzer, minúta a pol. Prípad Marie Lourdes Afiniovej vo Venezueli Eh, podľa oficiálnej verzie je to boj proti korupcii, alebo ide o politickú persekúciu, to je verzia, ktorá bola publikovaná New York Times, eh, tak ako to priniesol korešpondent Simon Romero. Je nevyhnutné položiť si túto otázku, pretože často eh, sú to kombinácie dvoch vecí, ale moja skupina, ktorá pracovala na kompromise, sa domnieva, že je to niečo z oboch. Myslím si, že musíme vniesť viac svetla do tohto prípadu, ale neviem, či by sme to mali namieriť proti venezuelskému režimu v tomto prípade. O čom teda vlastne hovoríme? Súdkynia Afiuny eh, prostredníctvom mimoriadného postupu oslobodila bankára, uvoľnila bankára, ktorý bol obvinený eh, z odňatia odsúzenia 27 tisíc dolárov z banky prostredníctvom eh, falošného dokladu o dovoze a bola uvalená na ňu väzba a tie podmienky väzby sú naozaj príšerné, tak ako je to vo všetkých venezuelských väz, väzeniach. Ale my tu na, nerobíme uznesenie, ktoré sa týka podmienok e, väzby e, vo Venezuele. E, toto nesúvisí s ľudskými právami, nás nikdy nevyjadrila vo veciach ľudských práv, ale súhlasím s vami, chcem, aby, bol, aby prebehol spravodlivý súdny proces, aby boli dodržiavané všetky pravidlá, aby nakoniec pokračoval boj proti korupcii, ktorá existuje v justičnej sfére aby politický a justičný život bol jasne oddelený. Súhlasím v tomto, ale s inými vecami nesúhlasím. Pán Romeva Irueda, dve minúty. Ďakujem. E, rovnako ako povedal kolegyňa de Kaiser, e, keď pred pár dňami e, sme požiadali, aby sme prebili tento prípad, tak ja som povedal, že osobitný prípad pani Fiony si vyžaduje pozornosť možno nie naliehavo, ale možno ako list, ktorý môžeme rôzni poslanci podpísať, aby sme vyjadrili naše obavy a požiadavku, ktorú musíme vzniesť a ktorú musíme naďalej vznášať venezuelskému predsedníctvu, aby e, sa naplnili právne záruky každého procesu. A e, toto bol náš zámer a e, s tým sme predložili v našej skupine uznesenie, kde sme navrhli pár bodov a stanovisk, ktoré boli vyjadrené a myslím si, že treba si ich pripomenúť. No, e, my sme v tomto procese e, zistili, že viac ako uznesenie o špecifickom prípade e, ľudských práv alebo procesu, ktorý zažíva táto súdkynia, bolo Ehm, pri, ehm, bolo dané do súvislosti s opozičným pohľadom ehm, na Venezuelu a um, okrem toho nám uniklo, že čo skoro tam budú voľby a že táto otázka sa politicky uh, použije vo Venezuele. Ja uh, mám uh, jasne uh, v tom, že uh, nesympatizujem s pánom Čavezom, ale nechcem to, aby tento parlament uh, bol um, použitý, aby uh, robil uh, kampaň pre uh, opozíciu, e, ktorý e, teraz, e, ktorá teraz snaží využiť tento prípad politicky. A toto je presne tá debata, o ktorej hovoríme dnes. Mm, ona mohla prebehnúť v inom kontexte, ale nie dnes a nie tu a nie teraz táto naléhavá rezolúcia má e, špecifický mandát e, a vy už e, dlho používate tento priestor, aby ste robili iné veci, ktoré sa netýkajú tých samotných udaní na porušovanie ľudských práv. A ja myslím, že toto si zasluhuje úvahu a mm, debatu z hľadiska ľudských práv v celej snemovni. Pán Tanok, minúta. Pani predsednička, čistá demagogia venezuelského pre, prezidenta Huga Chaveza zdá sa, že nemá hraníc a teraz sa obratila na nezávislosť justície ako ďalší, ďalšie prekážky k uzurpovaniu totálnej moci e, zatknutie Marie Lourdes Afunio predstavuje ten najodvážnejší a najbezprecedentnejší e, e, prípad uzurpovací moc a právo. Ako je možné Eh, označiť ju za bandita, ako to spravil Chávez, obvinil ju z príjmania úplatku a povedal, že by mala byť eh, v 30 rokov vo vezení. Simon Bolívar by bol šokovaný a eh, Chávezov stále diktatorskejší režim je nepripustný. Ak Chávez bude môcť ostať nepotrestaný za takéto niečo, pretože naďalej kritizuje Spojené štáty a tým pádom je populárny pre mnohých z lavice v Európe a mnohých v tomto parlamente, je nevyhnutné eh, kolektívnym spôsobom konať eh, na úrovni EÚ, aby sme exponovali takéto totalitné trendy, ktoré sú stále prítomné v Venezuele. Modrou kartičkou eh, zamával pán Poselt. Predpokladám, že chce nasmerovať otázku na pána Romevu. Budete akceptovať túto otázku, pán Romeva? Pán Poselt. Ďakujem pekne. Chcem sa spýtať pán Romevu, či vie, že v rokovacom poriadku sa nehovorí len o ľudských právach, ale aj o demokracii a právnom štáte. Aj to je predmet tejto diskusie rozpravy a vie, že Šavez je nebezpečím pre demokraciu a právny štát. Pán Romeva. Pán posel, je to otázka priorit. Pred už dva mesiace diskutujeme túto otázku tu na, e, v naliehavej rezolúcii Venezuely. Venezueli. Ja hovorím, že presne e, musíme mať jasné, že aké sú dôležitosti a priority a keď e, vo výbora FED musíme viesť debatu o Venezuele, tak to urobme, ale nepoužívajme túto zasadnutie, aby sme to riešili konkrétne obvinenie z porušovania ľudských práv. Higgins. Budeme pokračovať, pán Higgins, dve minúty. Oh. Uh, toto uznesenie, ktoré sa schováva za rúško, alebo tvrdí, že je o ľudských právach, uh, vlastne odkrýva veľkú, veľké pokrytectvo medzi pravičiarmi v tomto parlamente, pretože tu tá skutočná agenda sa netýka obhajoby ľudských práv, ide o to, aby sme eh, prezentovali tú overtúru Huga Chaveza, pokiaľ ide o jeho vládnutie v, vo Venezueli. Opozícia vo Venezueli, ktorá ešte stále kontroluje obrovské e, množstvo súkromne vlastnených médií a takisto ministerstva a takisto nehnuteľného majetku. A vláda Chaveza pristúpila k istým progresívnym krokom, ktoré viedli k zlepšeniu e, tých najchudobnejších častí spoločnosti, ale to znamenalo, že Chavez bol oponentom nových liberálnych politík, ktoré chceli vnútiť Európska únia a Spojené štáty na mnohé latinskoamerické krajiny politika typu deregulácie, liberalizácia, privatizácie ich hospodárstiev, ktoré e, sú na prospech hlavne medzinárodných nadnárodných spoločností, ktoré majú svoje sídla v EÚ a Spojených štátoch. Preto máme teraz túto kampaň pomsty e, ja nastem, aby Georgia Fiumi a všetci ostatní väzni vo Venezuele, aby boli, eh, aby bolo s ním zaobchádzané dôstojne a aby im bol zabezpečený spravodlivý proces súdny. Sociolo Rumiacio, ktorého pozná Venezuela, má, a Venezuela má isté konkrétne problémy s aspektami šavezovej politiky, pričom je tam zvyšná tendencia byrokratizácie, pokus eh, zneužívať a diskreditovať opozíciu, ktorá pochádza z lavičiarských eh, z, z lavice teda. Chceme, aby e, väčšina zdrojov bola vlastnená verejnosťou, ale aby to bolo demokraticky kontrolované a to povedie k dos- generovaniu dostatočného bohatstva a služieb, tak aby sme transformovali život väčšiny občanov v Venezuele, aby sme skončili strašné problémy, ako je kriminalita a chudoba, ale aby sme zabezpečili aj demokraciu a sociálne a ľudské práva pre všetkých Ďakujem pekne. Pán Soník, jednotlivci, máte slovo na jednu minútu. Ďakujem, pani predsednička. V tejto snemovni si často kladieme otázku, alebo nám kladú otázku, a robia to aj naši voliči, do akej miery je účinná naša činnosť v oblasti ľudských práv. Keď si vypočujem našich komunistických kolegov, konkrétne kolegu, ktorý tvrdil, že týmito vystúpeniami tu môžeme zvrátiť režim, tak to ma celkom teší. Ja by som sa naozaj potešil, keby také režimy ako napríklad bieloruský, zimbabský e, naozaj padli len tým, že my sa tu proti nim vyjadrujeme. Ale je smutné to, čo som počul z úst pani de Kaisera, pána Romeva i Rueda. Pred dvomi mesiaci sme ste hovorili to isté. Vraveli ste, že toto nie je správne miesto ani čas na diskusiu o, Ve- o Venezuele. Ale je to správny čas, je to správne miesto na ochranu ľudí bez ohľadu na to, aké politické sympatie človek má. Prezident Chávez a jeho štátny aparát prenasledujú opozíciu, obťažujú zástupcov demokratickej opozície a my požadujeme prepustenie e, súdkyne Afiuny ja chcem vyzvať aj vysokú predstaviteľku Európskej únie, už končím pani predsednička. E, chcem ju vyzvať, aby tu bola petícia zaslaná Venezuele, kde vyjadrime pochybnosti o zásadách právneho štátu. Ďakujem pekne pani Etemaki na minútu. Ďakujem pekne pani predsednička. Ja sa teším, že Európsky parlament sa venuje otázke pani Afiony a že sa chce vyjadriť proti porušovaniu ľudských práv vo Venezuele. Ja vyzývam vládu Venezuely, aby dodržiavala práva ľudu vo Venezuele, aby dodržiavala chartu ľudských práv, aby prijala skutočné kroky na presadenie demokracie, ľudských práv a právneho štátu. Prípad pani Afiuny je len jedným z príkladov negatívneho prístupu Venezueli k ľudským právam. Zatknutie pani Afiuny je porušením jej základných súkromných práv a je to veľká hrozba nezávislosti súdnictva. Ďakujem. Teraz máme catch the eye, spontánne vystúpenia. Mám znovu viac požiadaviek o slovo, než môžem prijať rečníkov. Takže pokúsime sa urobiť, čo bude v našich silách. Pani Korholá, ako prvá, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Máme tu tému, o ktorej sme hovorili už pred pol rokom. Už pred pol rokom bola našou témou Venezuela a problémy s demokraciou. Hovorili sme napríklad aj o negatívnom vývoji, pokiaľ ide o prístup vlády k internetu a k médiám vo všeobecnosti. Sú to teda médiá, ktoré sú cenzurované, sú zatvárané internetové stránky. Uh, Nepoznáme ešte všetky fakty, ale zdá sa, že tu máme skutočný problém. Prezident verejne kritizoval pani Afiuny a myslím si, že je potrebné dodržiavať demokratické a občianske zásady v tejto krajine, sloboda prejavu, Sloboda médií musia byť zachované rovnako ako demokratický vývoj vo forme slobodných volieb. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne pani Makovej. Demokracia v Venezuele je ohrozená a chcem ešte spomenúť ďalší prípad, ktorý e, súvisí s obmedzením zo strany vlády, obmedzením e, slobody prejavu a kontroly e, občianskej spoločnosti. Jedna nedávna situácia, ktorá má dôsledky pre celý región, celú oblasť, je pokus Venezuely v júni 2010 pozmeniť návrh uznesenia o účasti občianskej spoločnosti v organizovaní amerických štátov. Chcela Venezuela podmieniť e, účasť občianskej spoločnosti e, domácim právom. To je zlý e, precedens. Dohovor, dohovor proti korupcii to bolo použité zo strany Venezuely na jej účely. Komisia a rada musia silne podporiť občianskú spoločnosť vo Venezueli a musia veľmi pozorne sledovať nadchádzajúce parlamentné voľby Legitímnosť eh, ďalšieho parlamentu je kritická v časoch zhoršujúcej sa demokracie. A nakoniec by som chcela doplniť svoj hlas a, eh, a pridať sa k tým, ktorí požadujú prepustenie súdkyne. Pani Kretu. Eh, ďakujem pekne. Ešte raz by som chcela povedať, že zabezpečovanie ľudských práv bolo pre nás vždy prioritou, aj naďalej je to tak. A preto je úplne prirodzené, že vyjadrujeme obavy a že sme za... pobúrení podmienkami, za ktorých sa dejú takéto súdne procesy, aký je aj vlastne väzba, aká je. Musíme zabezpečiť, že toto bude spravodlivý a transparentný súdny proces v súlade s právnym štátom, ale zároveň e, si nemyslím, e, že môžeme využívať takéto situácie alebo prípady, s ktorými nie sme celkom oboznámení, ako zámienku na domáce, respektíve politi- iné teda politické boje. Pán Mikulášek. Uh, thank you very much, uh, for, for...

Ďakujem pekne, pani predsednička. Je to prvýkrát, keď vystupujem e, vo vzťahu s Venezuelou a e, porušovaní ľudských práv, ktoré nastavujú v tejto krajine. A obávam sa, že nebude to naposledy. A e, moje posledné vystúpenie sa týkalo e, novinárov a dnes e, súdkenia a Fiony a e, vždy e, občanov, e, ktorí chcú len žiť v miery a slobode. A to sú občania, ktorí e, chcú e, zachovať si svoju e, zem a uči bez e, neustálej neistoty e, o tom, čo sa stane zajtra. A pre mnohých Venezuela um, bola pre mnohých e, útočiskom a e, dnes e, je to krajina, kde sloboda vyjadrenia a ďalšie práva sú vecou minulosti a hovoríme tu o ľudských právach a o tých, ktorí ich porušujú. Dnes chcem podporiť súdkeniu a Afiony a všetkých, ktorí žijú vo Venezueli a vyjadriť našu nádej, že dodržovanie slobod bude opäť skutočnosťou. Ďakujem pekne, toľko v spontánnej časti našej rozpravy. A teraz poprosím pani komisárku, aby zareagovala. Thank you, Madam President. The, uh, e- Ďakujem pani predsedníčka. EÚ veľmi pozorne sleduje vývoj situácie vo Venezueli a e, z tohto pohľadu by som chcela poznamenať, že zdieľame obavy, ktoré boli vyjadrené tu, pokiaľ ide o okolnosti zatknutia a väzby súdkyne Marie Lourdes Afiony. Ospravedlňujem sa pani komisárka za vyslovnosť a takisto e, tie následné vyjadrenia, ktoré prezentovali venezuelské orgány, pokiaľ ide o jej zatknutie. Je nevyhnutné poznamenať, že špeciálny spravodajstva OSN, ktorý sa zaoberal otázkou nezávislosti sudcov v rámci skupiny OSN o sudcoch, kvalifikoval e, sudkyniu Marie Lourdes Afinov ako e, prípad, jej prípad ako znepokojujúci, výrazne znepokojujúci e, príklad e, porušovania nezávislosti justície. Tí experti išli dokonca ešte ďalej a povedali, že porušovanie ich ústavne zakotvených e, funkcií a tvor, vytváranie klímy strachu medzi justíciou vedie len k podkopávaniu právneho štátu a k obštrukciám v oblasti práva. Myslím si, že e, okamžité a bezpodmienečné prepustenie súdkyne Afjuniovej je imperatívom. Medziamerická komisia o ľudských právach e, vydala ochranné opatrenie v prospech Marie Lourdes Afinovej, pričom zdôraznila potrebu ochraňovať jej život a fyzickú integritu a takisto ju previesť na bezpečné miesto. Napriek tomu, že venezuelské úrady informovali, že je oddelená od e, ostatných e, väzňov. Ako bolo už spomenuté tu, naďalej je za mrežami v Medzinárodnom inštitúte e, ženskej orientácie, ktorej väzenkyňami sú vlastne ženy, ktoré ona odsudila. V rámci dialógu s venezuelskými orgánmi sme stále zdôrazňovali potrebu rešpektovať medzinárodné záväzky a takisto ľudské práva a vrátane slobod vyjadrovania a rešpektovania právneho štátu a hlavne e, rešpektovania nezávislosti súdnictva. Toto sme spomenuli aj v kontexte dialogu s venezuelskými orgánmi a veľmi e, rázne sme tak spravili. A zatiaľ, čo tie úrady tvrdia, že takéto uväznenie je v súlade s venezuelskou legislatívou, my sme mali pocit, e, že toto je vec, ktorá vychádza z posúdenia OSN a e, Medziamerickej komisie pre ľudské práva a že na základe týchto posudkov máme právo na rozhorčenie. Je tu tendencia politickej polarizácie, ktorá sa opäť objavuje a sledujeme to s rastúcimi obavami. Legislatívne voľby e, v septembri budú vnímané ako milník pre túto krajinu a je teraz čas na to, aby EÚ počiarkla dôležitosť, ktor, aby toho, aby takéto voľby prebehli e, v mierovom, pokojnom a transparentnom prostredí, v transparentných okolnosti. Chcem ešte využiť túto príležitosť na to, aby som zdôraznila, že EÚ chce nabadať všetkých aktérov, aby vstupovali do týchto volieb e, v rámci a v duchu tolerancie a rešpektovania pluralizmu a e, rozmanitosti názorov. Naďalej budeme pozorne sledovať vývoj vo Venezuele, v tom kontexte a na základe nášho záväzku posilňovať tú na demokraciu a takisto podporovať ľudské práva, základné slobody. A nie len tu, ale všade na svete. Vrátane Venezuely. Ďakujem pekne, pani predsednička. Thank you, Ďakujem, pani komisárka. I can't accept a blue card except... Nemôžem už modrú kartičku akceptovať jedine, keď je nasmerovaná na iného poslanca. 7